pri 50% hlasovaní. Dobre, kolegyne, kolegovia, dostaním sa na záver našej schôdze, môžem ju uzavrieť a želám vám príjemné popoludne a šťastný návrat do vašich domovov. Ďakujem pekne.